jetzt nicht? War das? Ah, it was the wrong thing. Okay, so the... Dobre, milé kolegyne a kolegovia, myslím, že by sme mohli začať s našim workshopom. Vítam vás všetkých po prestávke, po obede. Dobre, takže kolegyne, a kolegovia, vážené poslankyne, poslanci národných parlamentov, srdečne vás vítam na našom malom workshope. Je to veľmi dôležitý workshop, so zameraním na predchádzanie a boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. A toto je téma, na ktorú sa často trochu zabúda a myslím, že je veľmi dôležité o tom dnes hovoriť. Tento workshop si spojiť politikov a poslancov Národného parlamentu a Európskeho parlamentu, aby si vymenili názory o dopade migračnej krízy na riziko obchodovania s ľudskými bytostiami, zabezpečenie všetkých potreb v členských krajinách, prevencia, pomoc obetiam v súlade s poslednou správou komisie o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami z roku 2016 je dôkaz, že migračnú krízu zneužívajú kriminálne siete na obchodom s ľudskými bytostiami a zameriavajú sa na tých najzraniteľnejších, hlavne na deti a ženy. Keď sa pozrieme na túto správu, tak vidím celé veci. Hovorí sa tu o 15 846 obetiach a obchodom s ľudskými bytostiami v jednom roku. V roku 2013-2014 hovorí sa o sexuálnom zneužívaní, a nutenej práci, obchodovaní s orgánmi, ďalšie veci. Ja myslím, že je to veľké riziko pre mnohých utečencov a som rada a veľmi hrúcne vítam našu kolegyňu z úradu Európskeho koordinátora na boj proti obchodovaní s ľudskými bytostiami, pani Sakeliadu. Srdečne vás vítam a predtým, než dostane slovo, tak ja musím povedať niečo o pravidlách. Všetci poznáte pravidlá. Pán Moraes a, vás o nich informoval. No a jeho vzorca slovo dostanú dvaja poslanci národných parlamentov a jeden poslanec Európskeho parlamentu. Máme rečnícky čas a myslím, že dosť času máme. Myslím, že to je dobrý nástroj. Všetci z národných parlamentov a Európskeho parlamentu. Všetci majú dve minúty. Áno, no a teraz dostávate slovo. Vy, vy máte trochu viacej času, povedzme 15 minút, takže prosím, nech sa páči, môžete začať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som na úvod rada poďakovala Európskemu parlamentu za pozvanie. Ja sa volám Zoe Sakeliadu a zastupujem úrad koordinátora EÚ na boj proti obchodu s ľudskými bytostiami, Vasiliadu na ten mandát. Bol to vytvorené v roku 2011 s celkovou zodpovednosťou poskytovať orientáciou strategickej politiky v politike EÚ na boj proti obchodovaniu s ľudskými bytostiami. Obchodovanie s ľudskými bytostiami je závažné porušenie ľudských práv a súčasne je to nadnárodná hrozba, nadnárodná forma organizovaného zločinu, ktoré si riade dopytom a vysokými e, ziskami, ktoré majú páchatelia, ako povedala pani Ernst, podľa prvej správy o pokroku, ktorú zverejnila komisia za obdobie roku 2013 až 2014, tak sme zaznamenali približne 16 tisíc, ale zaregistrovaných bolo 16 tisíc obetí. To znamená, že to sú obete, ktoré nejakým spôsobom boli v kontakte s orgánmi. Máme, sme presvedčení, že skutočné číslo obetí v EÚ je vyššie a uvedomujeme si, že naše štatistické údaje nedokážu vždy zachytiť čiže ľudí, ktorí sa stali obeťami trestnej činnosti, hlavne v kontexte súčasnej migračnej krízy. Rada by som ešte vám ešte oznámila, že podľa štatistických údajov 65% registrovaných obetí sú obyvateľia a občania EÚ. Chcel by som povedať, že obchodovanie s ľudskými bytostiami existovalo po, pred migračnou krízou a bude existovať aj po skončení migračnej krízy. Faktom ostáva, že súčasná a, situácia, utečenská kríza prehlbuje a zhoršuje zraniteľnosť ľudí. K tomu sa vrátim ešte neskôr. Tak ako som už povedala, na to, aby ste získali taký komplexnejší obraz, tak najrozšírenejšou formou je obchodovanie za účelom sexuálneho zneužívania a veľká väčšina obetí sú ženy a dievčatá. Nasleduje 21 registrovaných obetí na nutenú prácu. Väčšinou eh, sú to muži a chlapci si nasledujú 12% ďalších fóriem, ako napríklad eh, obchodovanie s orgánmi, trestná činnosť a tak ďalej. No a ďalej nie je prehnané tvrdiť, že Európska únia vytvorila právny rámec, politický rámec, eh, ktorý je nielen komplexný, ale zameriava sa na obete. Smernica Boj proti oporom s bytostiami je novým nástrojom, je to prvý nástroj eh, trestného práva, alebo prijatá po implementácii alebo vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy parlamenta nám veľmi pomohol a dovolte mi povedať, eh, že sme veľmi vďační. Takže táto smernica vytvára rámec. Je to nástroj, ktorý eh, vytvára spoločnú definíciu trestných činov je rodovo špecifický, eh, orientovaný na obete, obsahuje veľa ustanovení pre obete. V decembri sme vydali eh, prvú správu o transpozícii, ako strajkyňa zmluv Európska komisia kontroluje, v akom rozsahu členské štáty transponujú smernicu. Ja som veľmi rada, že môžem povedať, že všetky členské štáty komunikujú plnú transpozíciu a teraz sa zaoberáme korektnou aplikáciou a sme v bilaterálnych kontaktoch s vládami. No a ešte stále identifikujeme oblasti, kde sú potrebné ďalšie snahy napriek veľkým snahám, ktoré Európska 28 už zrealizovala. A takže oblasti, kde potrebujeme ešte viacej činnosti, sú špecifické opatrenia na ochranu detí, musíme o hodnotenie detstva a ochrany detí, ochrana obete pred a po a v súdnych konaniach kompenzácia pre obete, princíp toho, že obete nemôžu byť trestané za zločiny, ktoré, ktoré boli prinútené. A opatrenie na podporu rodín obetí politický rámec mali končí a teraz sme v procese budovania rámca po roku 2017. No a ako také obchodovanie s ľudskými bytostiami súvisí aj s mnohými ďalšími politickými oblastiami Európskej únie, ako napríklad globálna bezpečnostná stratégia alebo Európska bezpečnostná agenda a mnohé ďalšie. Tiež to bolo témou rozhovorov na nedávnom stretnutí, zasadnutí vo Valete, kde sa to uvádza ako jedna z prioritných oblastí a my aktívne pracujeme na externej dimenzii s mimoeurópskymi krajinami na budovaní kapacít v tejto oblasti. Ako som už povedala, tak my vidíme, že obchodovanie s ľudskými bytostiami ešte prehobuje zraniteľnosť ľudí a migračný kontext spôsobuje väčšiu zraniteľnosť osôb voči sieťam prevádzačov a pašerákov. UNODC vo svojej správe uvádza, že mnohí, mnohé z prevádzačských ciest sú identické s migračnými cestami a koridormi. Množstvo ľudí, ktorí prichádzajú, deti a maloletí bez sprievodu, Tie čísla narastajú. Uvediem štatistické údaje, ktoré máme z Talianska a oni jasne ukazujú úroveň problémov, takže v súlade s informáciami UNICEF a IOM v období 2014 až 2015 Taliansko zaznamenalo nárast o 300 v počte obetí E, z Nigérie a polovica z nich sú deti a malolety bez prievodu. IOM odhaduje, že 80 nigerijských žien, ktoré cestujú do Európy, sú obete obchodovania s ľudskými bytostiami hlavne za účelom sexuálneho zneužívania. Takže vidíme nový trend, vidíme, že obete obchodovania sa dostávajú do Európy cez Líbiu a Taliansko a súčasne stále vidíme pomerne veľa tradičných ciest, ktoré sa používajú pašeráci a prevádzači pozor používajú lietadla a stredomorskú cestu. Obchodovanie s ľudskými bytostiami sa riadi viacerými faktormi, a hlavne teda dopytom a získami. Aj z nich nesúvisia s migráciou ako takou, no a súčasne vidíme, je beznádej migrantov a ľudí, ktorí utekajú pred konfliktami a to využívajú prevádzači na svoje podvody a trestnú činnosť. Údaje Europolu hovoria, že prevádzači zneužívajú čoraz častejšie azylové systémy členských štátov, systémy, ktoré boli eh, vybudované pôvodne pre tých, ktorí utekajú pred konfliktami a to využívajú prevádzači vo svojich procesoch, aby legitimizovali ich pobyt a uľahčili ich pohyb v rámci EÚ. Dôležité tu treba ešte zvýrazniť, že v kontexte spoločného azylového systému EÚ obete s ľudskými bytostiami sú osobitne zraniteľnou skupinou v kontexte revízie spoločného azylového, európskeho azylového systému obete obchodovanie s ľudskými vedosťami sú uznané ako osobitná kategória so osobitnými potrebami. Dáva sa to v príslušnej smernici, v smernici o postupoch a konaniach a nariadení Dublin 3, kde treba zvažovať v súlade s návrhom deti pri hodnotení najlepších záujmov a, a dieťaťa hodnotení rizík obchodovania s ľudskými bytostiami. V tomto ohľade vidíme tiež, že obchodovanie s ľudskými bytostiami môže byť prepojené s azylovými systémami. Európsky úrad azyl, pro azylu teraz vytvára nástroj na identifikáciu a pomoc eh, obetiam obchodovania s ľudskými bytostiami je to nástroj, ktorý v takých dvoch fázach, ktorý sa dá využívať na diálku, ale tiež zahrania viaceré konkrétne školenia. Ďalej máme internetový školiaci nástroj, pracovný EASO, na identifikáciu nástrojov s osobitnými potrebami a obchodovanie s ľudskými bytostiami je tiež súčasťou. Frontex okrem toho tiež vypracoval viacero manuálov, rizikových profilov, tréning eh, radníkov v prvej línii, ktorí majú tiež eh, právnu povinnosť eh, byť riadne vyškolení, aby čo najrychlejšie dokázali identifikovať potenciálnu obeť obchodovania s ľudskými bytostiami. Všetky tieto informácie okrem toho sú na našej internetovej stránke čiže horizontálna stránka komisie, všetky nástroje sú tam, legislatíva, case law a ďalšia vec, ktorá sa udeje v kontexte roku 2017, e, súvisí to so šengenským informačným systémom. Vieme, že deti veľmi často sú nezvestné a ťažké ich identifikovať. No v tomto ohľade v kontexte revízie SIS nový nástroj bude zapracovaný do systému, kde s jasnou kategorizáciou systému v kontexte nezvestných osôb, môžu tam byť uvedené referencie o e, deťoch maloletých bez prievodu a tiež to bude funkčné v priebehu roku 2017. Toto všetko je samozrejme veľmi dôležité, ale prichádza to príliš neskoro. Všetky identifikačné nástroje, školenia, mechanizmy, všetko prichádza po tom, čo obete sa stanú obeťami. A preto myslím, že je veľmi dôležité sústrediť sa na prevenciu. Vieme, a Ja chcem upozorniť ešte na následovné, Vieme, že obchodovanie s ľudskými bytostiami je veľmi zisková forma trestnej činnosti. Je to trestná činnosť, ktorá sa riadi dopytom, ale riadi sa to tiež obrovskými ziskami, ktoré majú federácii Europol odhaduje 29,4 miliardy eur ako globálny ročný zisk chuň bytostiami 23,5 miliardy eur. Tvorí zisk za účelom sexuálneho zneužívania. Zamyslite sa nad tými číslami. Je to skutočne dôležité, pretože ak chceme zabraňovať trestné činnosti, musíme sledovať tieto peniaze a Môže to byť eh, nízkoriziková trestná činnosť. Musíme zautočiť na pašerákov a prevádzačov tam, kde o čo majú najväčší záujem. A to tiež získa. A obchodná s ľudskými bytostiami prináša zisky aj právnemu sektoru. Aj právny sektor nášho hospodárstva. Nie len právny sektor. Je to, obchodovania a zamyslite sa nad dodávateľským reťazcom, zamyslite sa nad našimi osobitnými zodpovednosťami ako spotrebitelia. No a smernica obsahuje časť o prevencii právna povinnosť pre členské štáty znižovať dopyt. A to je to zameriavala prvá správa o pokroku. No a vidíme, členské štáty nám hovorili, že prejeli do rôznych školení, tak aby boli identifikované potenciálne obete. Sme presvedčení o skutočnej prevencii. Tým, že treba kriminalizovať tých, ktorí vedome využívajú obete zneužívania. Zamyslite sa nad nejakým iným inou oblasťou trestnej činnosti, kde niekto vedome zneužíva inú mm, ľudskú bytosť a táto osoba by nečelila zákonom, čo vidíme v súhľade so smernicou. My ako komisia sme museli predložiť našu správu parlamentu a rade o existujúcej národnej legislatíve, ktorá kriminalizuje tých, ktorí využívajú, zneužívajú e, služby obeti. Vidíme len, že 10 členských štátov zatiaľ má legislatívu, e, ktorá pokladá za trestný čin využívanie služieb obetí obchodovania s ľudskými bytostiami. V všetkých formách. No a to je dôležité, pretože vidíme, že je tu rôzny, toto rôzne právne zaobchádzanie nepomáha zabraniť trestnej činnosti v tých rôznych podmienkách táto trestná činnosť prekvitá. Vieme, že eh, pašeráci a prevádzači dokážu veľmi dobre využívať rozdiely v legislatíve v rámci EÚ. No a vidíme, že to má dopady na trestnú činnosť. A musíme zvážiť aj alternatívy. Ak nebudeme mať eh, opatrenia na úrovni EÚ, aby sme zaistili tých, že tí, ktorí využívajú obete alebo služieb obeti sú beztrestní, tak aká je alternatíva? Ja nebudem zachádzať do detailov. Správa je dostupná na našej stránke. A my hovoríme, že je veľmi dôležité a je tu naliehavá potreba riešiť prevenciu a to, že prevádzačstvo je o dopite, a treba sa venovať tomu, že obchodovanie s ľudskými bytostiami aj o ziskoch. My musíme zaistiť, aby sme pokladali a zaobchádzali s obeťami ako s osobami, ktoré majú práva. Oni majú, sú oprávnené požívať svoje práva, ale treba zaistiť tiež, že tí, ktorí zneužívajú zraniteľnosťou ľudí, to, že sú v inej situácii, že hľadajú lepší život, tak všetci tí, ktorí to zneužívajú, musia byť postavení pre tvár spravodlivosti. A je tu vôľa robiť viac. No, myslím, že to na teraz stačilo. Ja rada zodpoviem na vaše otázky, naše vaše správe. A ja si vypočujem diskusiu. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za tento príspevok, výborný. Máme dosť času na rozpravu. Pán Georgios Palis z Maďarska je prvým rečníkom. Dobré popoludne prajem všetkým. Predovšetkým by som rád povedal, že reštrikcie a právne obmedzenia a zákazy ukazujú len to, že sa pokúšame riešiť veci na úplne opačnom konci než treba. Ostrov Lesbos v roku 2015 bol bodom, kde sa zastavovali utečenci a potom pokračovali do Európy. Potom to boli vyšegrádske krajiny a rokovania medzi EÚ a Turko, Tureckom nám až potom ukázali, o čo vlastne ide. V Grécku v roku 2015 sme zažili obrovský prílev utečencov. A to boli ľudia, ktorí, keď ich raz zaregistrovali, cestovali verejnou dopravou, cestovali ďalej v Grécku a to znamenalo hospodárske dôsledky pre krajinu, ktorá ich prijala. A môžem povedať, že veľký počet týchto ľudí, ktorí pokračovali ďalej na svojich cestách, skončili v zašarovanom kruhu pašovania ľudí. Týchto ľudí sme umiestnili do enkláv. Ak by sme to tak neboli urobili, tak by sa dostali do zúfalej situácie, kedy by sa obrátili na akúkoľvek osobu, na akú, akýkoľvek spôsob, ako sa, dost, ako sa dostať ďalej. Obete obchodovania s ľuďmi sú zároveň obeťami sexuálneho vykorisťovania a potom bol právny rámec e, pritvrdený, bol prísnejší, čo je dobre, ale je, zlá stránka znamená, že sa nám preplnili grécké väznice. Veľa ľudí vo väzeniach vo, v Grécku sú mladí a sú to cudzinci. Dovolte mi ukončiť svoj vstup záverečnou poznámkou. V Grécku sa pokúšame pre utečencov robiť toho veľa, príjmame opatrenia, aby sme to vyriešili, ale všetky zlyhali, pretože nechápeme, že jediný spôsob, akým sa vysporiadať s touto situáciou, je urobiť niečo s marginalizáciou týchto ľudí aj s hospodárskou situáciou. Ďakujeme ďalším rečníkom. Bude pán Juho Irola. Ja som to hádam vyslovila správne. Ak to nie je v miestnosti, tak... Alebo ak som to nevyslovila správne, nespoznal sa? Ďakujem pekne, pani predsednička. Dobre ste to vyslovili. Kľúčom k vyriešeniu tejto situácie je poskytovanie informácií, najmä do eh, východiskových bodov, odkiaľ títo ľudia odchádzajú do Európy. Ako som už predtým povedal, 12 rokov som pracoval s, so žiadateľmi o azyl a všimol som si, že mnohí z nich už vtedy nie sú skutočnými utečencami, ale z hospodárskych dôvodov sa rozhodli hľadať šťastie inde. Ich e, úroveň zručnosti, skúsenosti, spôsobilosti je zvyčajne nízka, preto nemáme šancu ich zamestnať a stávajú sa hospodárskym bremenom. Mnohí z nich sa zadlžili, desiatky tisíc eur zaplatili pašerákom, aby ich dostali do Európy. Nemáme veľa pracovných miest na ponuku a potom čo im zostáva? Kriminalita alebo sivá hospodárska zóna. Preto je veľmi dôležité, aby EÚ a my všetci začali s masívnou informačnou kampaňou pre tých, ktorí vychádzajú z, zo, svoj, zo svojej domoviny a chcú sa dostať do Európy. Mali by sme ich informovať o všetkých týchto nebezpečenstvách, ktoré sa týkajú otrockej práce, sexuálneho vykoristovania. Tí ľudia, ktorí odchádzajú, nevedia, kam pôjdu, nevedia, že im pašeráci ľudí klamú, že im sľubujú e, dobrú prácu, úžasné podmienky, že im ich Európa, hovoria im, že ich Európa čaká, aby prišli. Títo ľudia sú obete a jediný spôsob, akým im môžeme pomôcť, je naozaj razantná informačná kampaň, ktorá sa ale bude diať v miestach, kde žijú a odkiaľ sa rozhodujú odísť. Ďakujem. Ďakujeme vám, hovorí predsednička. Ďalší rečník je Lord Soli zo Spojeného kráľovstva. Ďakujem dôležitá oblasť na diskusiu aj pre e, policajnú prácu, pre bezpečnostnú prácu. Naozaj je to, sú to krajiny, ktoré sú na, priamo na frontovej línii. Ja sa však chcem sústrediť na nesprevádzaných maloletých, de, na deti. Tu je celá knižka, publikácia o tom, aká je ich situácia. A ja z toho chcem celého zdôrazniť len to, že keď zhromažďujeme údaje svedectva vysvitne, že aj e, nesprevádzané dieťa vždy, ak sa mu prideli nejaký strážca, niekto, kto toho sprevádza, tak je menšia šanca, že zmizne. Takže oficiálne by sa zabranilo 28 tisícom zmiznutí, a to sú len čísla, o ktorých vieme. 28 detí zmizlo a teraz sú zneužívaní na tieto deti buď sexuálne alebo na e, trockú prácu. A ak by sme mali systém, kedy e, maloletý musí byť oficiálne niekým sprevádzaný, Nemci napríklad vraj majú takýto systém sprievodcu, tak vždy, keď identifikujeme dieťa, tak zistíme, kto je aj zodpovedný, kto ho má sprevádzať a aspoň ho môžeme týmto spôsobom ochrániť pred takýmito hroznými osudmi. Súvisí to s prácou policie, s tým, že sa budú rozbíjať tie gengy pašerákov. Ďakujem. Ďakujem vám. Mám tu otázku od pána Palesa. Tvrdí, že tlmočenie nebolo veľmi jasné. Mohli by ste zopakovať poslednú vetu, čo ste povedali? Áno, myslím, že tam bola chyba. Ja som povedal, Rok 2015 znamenal, že títo ľudia mohli cestovať verejnou dopravou ako ktokoľvek iný v Európskej únii. To bola pozitívna vec, lebo to znamenalo, že sa môžu presúvať lacnými prostriedkami. Kúpili si jednoducho listok ako ktokoľvek iný. Ale otázka, hospodársky aspekt celého tohto je, právne postavenie týchto ľudí a to je nevyriešené. Ďakujem. To bolo dôležité zopakovať. Ďakujeme vám za to, že ste to zopakovali. A pani Udiki Luna z Estonska, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Chcela by som pokračovať v dôvodení, že pašovanie ľudských bytostí je riadené dopytom. Nejde len o sociálne zneužívanie a sexuálne vykoristovanie, ale ide o to, že sú tu právne aspekty, ktoré sú úplne legálne a to, že v Európe potrebujeme ľudí, potrebujeme ľudí na prácu. Títo, ktorí prichádzajú zamestnať sa legálne, zneužijú ich pašeráci zadlžia sa možno, ale napokon nájdu miesto v priemyselných odvetviach, zbierajú mm, pomaranče, robia manikúru, možno aj tým, čo sedia tu v týchto miestnostiach a e, musíme vidieť, že pašovanie ľudských bytostí bude ziskové až pokým tu v Európe nebudeme žiadať prácu, ktorá je nebezpečná, špinavá, zložitá od týchto ľudí. Pokiaľ im nezaplatíme slušnú mzdu a zabezpečíme im dôstojný život za to, že robia túto špinavú, nebezpečnú, e, maloplatenú prácu. Máme tu krásne koncepty, vytvorili sme koncept voľného pohybu osôb a pašeraci to jednoducho zneužili. Takisto zneužili e, voľný pohyb praco, pracovníkov, ľudí, ktorí budú pracovať a dostávať plat. A potom sa e, obete nájdú v, chytení v sieti v nejakých pašerackých gengoch a kým sa nám nepodarí ukončiť pašovanie ľudí, a to sa nám nepodarí, kým sa nepodarí ukončiť dopyt po otrockej práci. Teraz ten dopyt v Európe je. Ďakujeme vám. A teraz pán Turček zo Slovinska. Ďakujem vám pekne. Môžem hovoriť aj po slovinsky? Ďakujem veľmi pekne. Kolegyňa z pobalskej krajiny povedala niečo podstatné. Na veľajúci sa hovorí, že Európska únia stane, keď sa zmení na sociálnu úniu, alebo tu je posledné, že tu hovoríme o dvojitých trestných činoch. Poprvé zo strany kriminálnych sietí a skupín a na druhej strane ide o trestné činnosť alebo nejaké, nejakú zlúčinnosť z našej strany, tak ako povedala rečnička predo mnou. No a keď sa dotýkam tejto problematiky e, z pohľadu zdrojov a z pohľadu také malej krajiny, ako je Slovinsko, tak je to podobné ako ekologické problémy. Nezastávajú sa na národných hraniciach, naše zdroje sú obmedzené, no a v Slovensku ešte stále ako v mých krajinách MVOčky majú viac informácií ako politici a zdá sa mi niekedy, že ten vedomostný transfer je problém trochu využiť. No a, a kolega zo snemovne Lordov povedal dobrý, praktický, pragmatický príklad o systéme ochrany, čo Chápem, no a keď hovoríme o obchodovaní s, s ľuďmi, eh, tak eh, treba pretrhnúť tie siete na globálnej úrovni a musíme nejak té, vyrovnávať sa s kultúrnymi praxami, ktoré sa len ťažko menia. Napríklad o eh, nem rómskú skupinu. No a ide skutočne o výzvu, e, kde potrebujeme výmenu informácií a politici. My sa musíme poučiť od ľudí, ktorí sa zaoberajú touto problematikou v občianskom sektore. Ďakujem pekne. So, uh, Ďakujeme. Zoznam rečníkov je na konci. Chce ešte niekto hovoriť? Máme dosť času. Môžeme poprosiť ešte ďalších ľudí, ktorí sa chcú vyjadriť. To je úžasná príležitosť pre poslancov z národných parlamentov. Chce sa niekto vyjadriť? Poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu môžu mať tiež nejaké otázky. Ja osobne by som sa chcela spýtať. Ako realizujete v praxi smernicu proti pašovaniu ľudských bytostí? Kde vidíte jej nedostatky? Či sa vám zdá, že táto právna norma je v poriadku, že pomáha? A v ktorých krajinách potrebujeme aby táto smernica úspešne bola aplikovaná. A chcem sa ďalej spýtať na obchodovanie s ľudskými orgánmi. V Európe obchodovanie s orgánmi sme zaznamenali v Kosove a v ďalších krajinách. Mohli by ste nám povedať niečo viac o tomto? Aké je to relevantné? Jeden z predrečníkov hovoril o zneužívaní v pracovnoprávnych vzťahoch. Často je to naozaj veľmi výrazne súvisiace s témou, o ktorej hovoríme. Toto sú aj moje tri otázky. Po uzatvorení hraníc na Balkáne Vie sa o tom, že by sa zvýšilo pašovanie ľudských bytostí v tejto časti Európy, kde sa uzavreli hranice? Ďakujem. E, iné otázky alebo príspevky? Vstupy? Nie? Potom dostanete opäť priestor na vyjadrenie vy. Nech sa páči, môžete hovoriť dokonca dlhšie. Ďakujem, pani predsednička. Dáte mi, dávate mi príležitosť poskytnúť vám ďalšie informácie z našich posledných zistení. Poviem vám o posledných trendoch. Komisia na konci 2016. Eh, publikovala správu o napredovaní na úrovni únie, kde sa meralo napredovanie pri boji s pašerákmi ľudí. Identifikovali sme na základe informácií, ktoré nám zaslali členské štáty a orgány občianskej spoločnosti, nové trendy. Pozoroval sa, e, pozoroval sa zvýšenie pašovania detí. Deti čoraz viac sa stávajú obeťami pašovania. Ďalej sme videli nové formy zneužívania Napríklad pašovanie za účelom nutených manželstiev alebo e, falošných manželstiev, iné formy vykoristovania. Videli sme obete, ktoré majú problémy so svojím duševným a e, psychologickým vývojom, pretože boli zneužívané buď e, psychologicky alebo ekonomicky. Ďalší trend, ktorý vnímame v kontexte pašovania za účelom zneužívania na poli práce je, že aj ženy sú zneužívané, keď pracujú doma, v domácnostiach. Čoraz viac sa nahlasujú problémy v oblasti domácich pomocníc a tam sa ťažko veci riešia. A to je sektor, kde pracujú najmä ženy. series of sectors have been identified as high risk, such as Identifikovali sa vysokorizikové odvetvia, poľnohospodárstvo, stavebníctvo, Ďalej, verím, že je dôležité zdôrazniť, že podľa našich zistení, podľa Eurostatu, podľa skúmaní, žiadna krajina v EÚ nie je imúnna proti pašovaniu. Problém sa týka úplne všetkých a je jasné, že to volá po reagovaní na únijnej úrovni, ak máme sa s týmto problémom vysporiadať. Komplexným spôsobom, ale zároveň zmysluplným. Členské štáty štáty transponovali príslušnú smernicu, to je súčasť ich povinností, poprekladali smernicu do národných jazykov, čo je predmetom správy, ktorú sme publikovali v decembri 2016, ale vo fáze transpozície tejto smernice sme si všimli, že členské štáty musia urobiť ešte viac pri ustanoveniach o ochrane detí. Systém, ktorý sa týka sprevádzajúcej osoby, je v každej krajine odlišný, ale táto smernica vytvára právnu požiadavku, aby štát vytvoril takýto systém sprevádzajúcich, ktorí budú pri maloletých alebo zodpovední za maloletých kontexte pašovania, ak majú orgány e, presvedčenie, že osoba, ktorá stojí pred nami, je maloletá, tak sa majú s touto osobou, e, majú sa k nej správať ako z malolet, k maloletej. Opatrenia, ktoré sa týkajú kompenzácie obetí, sú ďalšia vec. Majú právo na kompenzácie, na odškodnenie za utrpenie. A potrebujeme viac informácií aj o tom, čo znamená nepotrestanie obeti. Pretože ďalšia forma pašovania ľudí je pašovanie ľudí na to, aby páchali trestnú činnosť. Čiže máme tu obeť, dieťa, ktorá je poverená zločinom, aby páchala zločiny krádeže, zločiny súvisiace s drogami. Tieto deti boli donútené páchať tieto zločiny, prečiny v kontexte pašovania. Oni sú obete, oni nie sú tí, čo by mali skončiť za mrežami. To pašeraci tam majú skončiť a my potrebujeme naozaj v tejto oblasti e, vytvoriť rámec, ktorý by nám umožnil sa s tým vysporiadať. V smernici ďalej sú opatrenia, kde sa hovorí že treba vytvoriť systém asistencie pri pomoci obetia, rodinám obetí. Nechcem ísť teraz do podrobností, ako každá krajina sa vysporiadava s touto vecou, pretože to nebolo cieľom tejto správy. Skôr teraz rozvíjame, rozpracovávame zistenia zo správy o transpozícii z jednotlivých krajín a ak zistíme, že to je nevyhnutné pre prípady kde komisia chce aplikovať unijný zákon, tak budeme iniciovať aj konanie podľa zmluv. Teraz zatiaľ iba skúmame legislatívu na národnej úrovni, či sa aplikuje. Či sa unijná legislatíva aplikuje na národnej úrovni. Ďalšia téma. Pašovanie ľudských orgánov, obchodovanie s nimi. Naozaj je to ďalšia nová forma, ktorá čoraz viac sa objavuje. Nemáme k tomu zatiaľ štatistické údaje. Chcem tu zdôrazniť, že vám poskytujem štatistické údaje, ale žiadne odhady. Žiadne nafúknuté čísla. Hovorím tu len o tom, čo členské štáty zistili, aké čísla zaznamenali. A tu máme tiež problém, ktorý súvisí s otázkou cteného kolegu poslanca z Grécka. Údaje, ktoré máme, nie sú schopné zachytiť celý tento jav. Z agentúr únie sa dozvedáme, aká je situácia na hranici. Ľudia ktorí sú napríklad nepohybliví, alebo deti, akí sú zraniteľní títo ľudia, postihnutí a deti. A nie je vždy možné postihnúť tieto odtiene v štatistických údajoch alebo v databáze trestných činov. Je dôležité e, predložiť čísla, je to dôležité pre naše politiky. A rovnako dôležité je byť schopný pracovať členskými štátmi EÚ a zlepšiť systém zhromažďovania údajov spolu s Eurostatom. Ale ak čo len jedna obeď pašovania bude existovať, my máme právnu zodpovednosť zabezpečiť, aby sa to nedialo. Môžem vám povedať, že pašovanie za účelom odstranenia orgánov a obchodovanie s nimi to nie je ten istý trestný čin ako pašovanie orgánu samotného je nový dohovor o pašovaní ľudských orgánov. Sledujeme tento vývoj a to, ako tento dohovor sa vyvíja. Pokúšame sa zabezpečiť, aby sme spolupracovali s členskými štátmi EÚ, aby v budúcnosti sme dostali kvalitné údaje, kde by sme mohli zachytiť aj túto formu. Ďalšia vec, o ktorej počujeme, ďalšia forma je, že sa pašujú deti, aby e, skončili ako legálne adoptované. To je vlastne predaj detí. Tieto formy zahrňajú veľkú kategóriu rozličných profesionálov a ďalších ľudí, ktorí sú zapojení do tohto. A myslím si, že by to nebolo možné dosiahnuť, legálne si adoptovať pašované dieťa, ak by do toho neboli zapojení napríklad lekári, zdravotní profesionáli, ktorí to umožnia zlegalizovať. Je to multidisciplinárny prístup, ktorý sa tu vyžaduje a pašovanie e, nie je záležitosť len pre policajtov alebo súdy. To je aj otázka ochrany dieťaťa, je to otázka pre pohraničníkov je to otázka pre školstvo, ako tu niekto spomenul. Je to problém, do ktorého treba zapojiť e, zdravotníctvo, zdravotníkov, sociálnych pracovníkov. Všetci títo, všet, celá táto e, súčasť spoločnosti a národnej administratívy musí zabezpečiť, že každý, kto potenciálne príde do kontaktu s obeťou pašovania bude mať náležitý výcvik, aby pochopil, čo mu naznačuje, aké sú indikátory, že tu ide o pašovanie. Niekedy sa zdá, že pašovanie ľudí je skrytý jav, ktorý nie je možné rozoznať, ale na súdoch často počujem, Stačí sa poobzerať okolo vás a zbadáte to. Je to na ulici jasne rozoznateľné, tento jav. máme zaujímavý právny rámec, ktorý udeluje isté práva obeti na ochranu, na podporu, ale ak títo ľudia nie sú e, identifikovaní ako obete pašovania ľudí, a veľmi často je to tak, že nie sú rozoznaní. Jednoducho masovo príde veľa ľudí, nie je na to čas, podmienky nie sú také, aby to ktokoľvek identifikoval, Ehm, nie je vybudovaná dôvera medzi obeťou a človekom, ktorému by sa zdôveril takýto pašovaný človek alebo dieťa? Neexistujú postupy, ktoré by boli relevantné na identifikovanie obete pašovania a preto by som chcela hovoriť o konci roka 2014 a začiatku roka 2015, kedy sme napísali správu o EU o identifikovaní Eh, obeti pašovania v azylovom postupe. To sme spravili spoločne s Európskou migračnou sieťou a e, zistili sme, že veľká väčšina členských štátov rozumie tomu, že sú tu možno isté postupy alebo prepojenia, že e, môžeme v rámci azylového procesu identifikovať obete takéhoto obchodovania s ľuďmi, ale niekedy e, nevždy e, títo ľudia z obchodovania, ktorí sa venujú obchodovaniu alebo boju proti obchodovaniu s ľuďmi, plne e, komunikujú s ľuďmi z azylových postupov. A to je e, samozrejme problém aj pre orgány, ale samozrejme najmä pre samotné obete, ktoré potom sú vystavené rôznym rizikám, nezachádza sa s nimi primerane a častokrát sa nedostanú k tým službám, ktoré by e, potrebovali vzhľadom k tomu, čo všetko si prežili, čo všetko absolvovali, e, nielen e, keď sa dostanú do Európy, ale častokrát predtým, ako sa dostali do Európy najmä. A posledná vec, myslím, že treba pripomenúť, že na základe štatistických údajov 65% registrovaných obetí v rámci EÚ sú štátni príslušníci EÚ. To znamená, že obchodovanie s ľuďmi neprichádza iba z mimo EÚ, ale deje sa u nás doma, v našej vlastnej rodine, v našich členských štátoch. Na to by sme nemali zabudnúť. Obchodovanie tam bolo ešte pred migračnou e, krízou a bude tam, bude tu aj po migračnej e, kríze. Pretože keď tieto e, veľké vlny ľudia, ktorí prichádzajú, vytvárajú takúto realitu. Jednoducho stáva sa, že títo ľudia sa ľahšie stávajú obeťami obchodníkov, pašerákov. A potom je tu otázka konceptuálnej istoty alebo jednoznačnosti. Ja sa do, dostávam častokrát do komunikácie s, európskym, s národnými parlamentmi. Aj e, tu na, keď sme pri tejto príležitosti e, tu spolu, tak niekedy sa e, š, pašovanie a obchodovanie ľuďmi ako keby prepájajú alebo zamieňajú. Oni prepojené sú, ale nie je to jedno a to isté. Samozrejme, nechcem tým povedať, že migranti, ktorí boli e, pašovaní, nemôžu byť e, predmetom alebo nemôžu byť obeťami e, nejakého zneužívania, ale konkrétne obchodovanie s ľuďmi, to je veľmi špecifický zločin proti konkrétnej osobe a nevyžaduje si napríklad to, aby niekto prechádzal cez hranice, môže to stať v rámci krajiny, e, nekončí sa, keď človek prejde cez hranice, môže pokračovať aj po tom prechode cez hranice. A je veľmi dôležité túto skutočnosť zdôrazniť, pretože e, takto nebudeme schopní e, ochraňovať tých ľudí, ktorí tú našu pomoc potrebujú. Sú rôzne nástroje k dispozícii pre členské štáty v kontexte celé tejto diskusie chceme zdôrazniť, že pašovanie a obchodovanie nie je e, jedna tá istá vec. Viem, že napríklad aj v románskych jazykoch sa to trošku e, zamieňa, nie je to ľahké odlíšiť napríklad v týchto jazykoch, ale naozaj konceptuálne na tom trvám, aby sme to e, pokiaľ možno odlišovali. Ďakujem. Ďakujem pekne aj za vašu poslednú pripomienku, čo to je teda obchodovanie s ľuďmi, aká je definícia, čo to je, čo to nie je. To je pre nás veľmi dôležité, e, pre naše rozhodnutia v Európskom parlamente. A vidím, že vy máte otázku. Chceli by ste niečo vyjasniť? Vy ste povedali, tuším, že Európska únia vyžaduje, aby krajiny mali nejaké, nejaký systém tzv. guardianshipu v každej e, krajine. Je to tak, alebo nie je to tak? Dobre som tomu počul. E, v tej smernici je naozaj napísané, že je to povinnosť mať nejakého sprevádzajúceho, e, sprevádzajúcu osobu deťom, ktoré sú obeťami obchodovania s ľuďmi. To je smernica o obchodovaní s ľuďmi. A deti, ktoré nie sú obeťou obchodovania s ľuďmi, nespadajú pod rozsah tohto konkrétneho predpisu iné právne nástroje na európskej úrovni majú ustanovania, pokiaľ ide aj o toto sprevádzanie. E, guardianship, e, je tam e, táto právna povinnosť. A uverejnili sme aj manuál v spolupráci s agentúrou pre základné práva. Tam sme preštudovali jednotlivé postupy v našich členských štátoch a veľmi praktickým spôsobom sme poskytli nástroje a princípy, ktoré sa môžu používať, keď sa vytvárajú národné schémy takéhoto sprevádzania e, pre obete e, obchodovania s ľuďmi, ale nakoniec môže sa to používať aj v prípade iných detí, ktoré sú vystavené iným v úvodzovkách postupom. Dúfam, že to trochu vyjasnila. Áno, máte to vysvetlené? Áno, mám to vysvetlené. Akurát e, chcel by som povedať, že keď teda takto to robíme v prípade detí, s ktorým sa obchoduje, ako tomu teda hovoríte e, vy, ako to vy vysvetľujete, tak možno, že by mohol byť taký relatívne krátky krok, aj keď možno pre niektoré krajiny možno drahý, e, aby sme povedali, že všetky, všetky deti, ktoré e, sú samotné, by mali by im byť pridelené takéto sprevádzajúce osoby. Vieme, že minimálne 10 tisíc takýchto e, detí nám zmizlo e, z radarov a to sú iba tie, o ktorých e, vieme. Čiže musí ich byť ešte v skutočnosti oveľa viacej takých, ktoré takto zmizli z radarov. Ale pokiaľ máte nejakú osobu, ktorá je vymenovaná do tejto funkcie opatrovateľa, tak oveľa lepší spôsob máte na to, aby ste tomuto zabránili a tie tisícky tých ľudí, ktorí zmizli, eh, alebo v úvodzovkách zmizli v skutočnosti častokrát zjavne došlo k obchodovaniu s týmito ľuďmi. I, I, clearly, uh, what, uh, is important to... Čo je veľmi dôležité zdôrazniť, je, že ja vystúpim z konkrétnej perspektívy koordinátora pre obchodovanie s ľuďmi. Čiže náš právny mandát sa týka konkrétne detí, ktoré sú, či už cestujú s niekým alebo samotné, obeťou obchodovania s ľuďmi. Samozrejme, pokiaľ ide o všeobecné normy, všeobecné štandardy, ktoré sa týkajú detí, tak komisia chce podporovať to, aby sa e, dodržovali medzinárodné štandardy CRCA. Pracujeme smerom k vyprodukovaniu a príprave oznámeniach, ktoré by sa týkalo ochraňovania všetkých detí v kontexte migrácie? A práve takéto sprevádzanie alebo obadrovateľstvo by mohlo byť súčasťou e, tohto predpisu. A deti, ktoré boli v rámci toho azylového systému, boli tam e, postupy, e, ktoré súvisia aj práve s týmto konkrétnym inštitútom, ale to nové oznámenie, ktoré sa teda pripravuje, by mohlo e, v tomto zmysle nejaké ďalšie usmernenia poskytnúť. Čo chcem ešte povedať, že ten manuál, ktorý sme pripravili, určite môže sa použiť v prípade mnohých iných kategórií detí a môže sa používať aj v širšom kontexte, nielen v prípade obchodovania s ľuďmi. To, bola, to bolo vlastne aj e, naše odôvodnenie ktoré, alebo náš koncept, ktoré sme vychádzali pri príprave tohto dokumentu. Je dispozícii vo všetkých eh, jazykoch EÚ, aby bol teda e, ľahko prečítateľný pre všetkých ľudí a nájdete si ho na našej web stránke e, eh, pre boj e, s obchodovaním alebo boj proti obchodovaním s ľuďmi. Áno, ďakujem pekne. Ja chcem povedať, že pokiaľ teda nám zmizlo 10 tisíc detí z radaru, tak je e, ťažké e, predstaviť si, že by nespadali práve e, pod ten zákon o obchodovaní. Takže, takže v tomto mysle by to, myslím si, logicky malo byť prepojené. Áno, a vlastne práve preto v tom šengenskom informačnom systéme dáme teraz tento nový operačný nástroj, v rámci ktorého orgány môžu e, vložiť e, nejaké hlásenie, že dané dieťa chýba, e, je samo a je teda vysoké riziko alebo vysoká pravdepodobnosť toho, že dojde v jeho prípade k obchodovaniu s ľuďmi. Takže dúfam, že v najbližších rokoch k tomuto budeme mať dáta. Áno, je to náročný problém. Niektoré z tých detí, ktoré E, vlastne sa stratili, ak sú v inej krajine, nevieme poradne, v ktorej krajine e, reálne sú, či sú v rodine, s rodinou, alebo sú niekde úplne inde. E, čiže máme naozaj veľký problém, pokiaľ ide o obchodovanie s ľuďmi. Je to veľmi nejasné. Je to proste isté číslo z Europolu a nemáme reálne fakty, aby sme ukázali, tí ľudia sú tam, alebo nie sú tam, sú obete obchodovania, nie sú obete obchodovania. Proste nevieme to povedať a naozaj to iba ukazuje, že musíme ešte spraviť oveľa viac práve pre deti, potrebuje špeciálne opatrenia, aby sme eh, chránili deti. Vo väčšine diskusí o tomto trochu hovoríme, ale potrebujeme istý spoločný postup eh, v všetkých našich právnych systémov, európsky e, azylový systém a tak ďalej. Potrebujeme proste jasný, jasný postup práve pre deti. Toto, toto je jasná potreba, ktorú máme a mali by sme spoločne na tom e, pracovali, aby sme to aj naozaj dosiahli. To je pre nás dôležitá vec. A potom ďalšie veci. Musíme hovoriť o dátach. Nemáme dosť informácií a treba, aby sme tieto informácie dostali ako členské štáty Toto je istý bod, ktorý treba dať členským štátom a jasne ho odkomunikovať. A myslím, že by sme to mohli vnímať ako niečo, čo je naozaj veľký problém. A veľmi nás tešilo, že sme si mohli vypočuť vaše názory, Pani koordinátorka, bolo to pre nás naozaj veľmi e, dôležité vypočuť si to a určite sa k tomu ešte vrátime aj e, budúci e, mesiac a takisto aj v rámci, v rámci nášho právneho rámca. Takže ďakujem pekne a teraz ešte chcem povedať, že výsledky tohto workshopu potom ja budem prezentovať na tej konečnej plenárke a to je moja povinnosť. Vy teraz máte pár minút voľno, čiže máme malú prestavočku a pokračovať budeme. 15.45. Tu sa potom stretneme. Keď tu chcete zostať, tak samozrejme môžete, alebo stať kávičku a potom sa vrátiť. Takže 15.45 budeme pokračovať. Ďakujem.